Drahé kolegyne, drahí kolegovia,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 ešte raz, drahé kolegyne, drahí kolegovia, podľa predpisu o zavedení všeobecných priamých volieb poslancov Európskeho parlamentu vyhlasujem za otvorené prvé zasadnutie Európskeho parlamentu po voľbách. Liebe Kolleginnen und Drahé kolegy, drahí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa postavili pri príležitosti európskej hymny. Liebe Drahé kolegyne, drahí kolegovia, srdečne vás vítam na prvom zasadnutí Európskeho parlamentu po voľbách. Všetkým vám gratulujem, novozvoleným kolegyňam a kolegom, ako aj tým, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu poprvýkrát o niečo menej než polovica z tých 736 poslancov bola zvolená do Európskeho parlamentu poprvýkrát. Mimoriadne ma teší, že 35 poslancov sú ženy. Je to najvyšší podiel žien v histórii Európskeho parlamentu. 117 170 miliónov občanov sa zúčastnili európskych volieb a vaša, naša práca, kolegyne, kolegovia, má jeden obrovský cieľ. Ide o zjednotenie nášho kontinentu. Pri našej práci prosím nezabúdajme na to, že Európska únia vychádza z hodnot Dôstojnosť človeka, ľudské práva, sloboda, demokracia, právo a mier. To sú základy našich krokov. Solidarita nás spája. Kolegyne, kolegovia, prosím vás, aby sme sa vždy nechali viesť rešpektom a toleranciou. Ak to tak bude, dosiahneme úspechy. A teraz pristúpme k našej konkrétnej práci. Pripomínam, že podľa rokovacieho poriadku za predsedania odchádzajúceho predsedu nemôžu byť vedené žiadne iné rozpravy než voľba predsedu alebo overenie mandátov.